Bună ziua și bine ați revenit! Doresc să vă felicit, uh, să felicit toți uh, deputații pentru alegerea lor. Chcela by som požiadať všetkých poblahoželať členom za ich znovuzvolenie, prípadne za to, že pokračujú v svojej práci vo výbore pre dopravu, ktorý je veľmi dôležitým výborom nášho parlamentu. Dnes budeme pokračovať v jeho práci. Je to dôležitý výbor, pretože má dôležitý dopad na kvalitu života každého európskeho občana. Rada by som zdôraznila, že dnešný program pozostáva z voľby predsedu a štyroch podpredsedov tohto výboru. Tiež by som vás chcela informovať o tom, že tento výbor bude mať štyroch e, podpredsedov rovnako ako v minulom funkčnom období. Prejdeme hneď k voľbe predsedu výboru. Následne budeme voliť podpredsedov. minimálne štvrtina členov výboru je potrebná, aby sme mohli pokračovať vo voľbe. Je tomu tak a preto by som chcela požiadať zástupcov politických skupín, aby vyslovili návrhy na predsedu tohto výboru. Pán Lichtfried, nech sa páči. Ďakujem. Musím pripustiť, že som poprvýkrát rozrušený pri svojom prejave tu vo výbore. Mám veľmi príjemnú úlohu, úlohu pre, za našu skupinu navrhnúť tu vo výbore preč, predsedu. Je tu osoba, ktorá a, pracuje asi najdlhšie v tomto e, výbore, tak povediac k nemu patrí je to osoba veľmi kompetentná, je to e, kto si, kto sa vo doprave veľmi dobre vyzna a keďže on e, hovorí aj anglicky, zmením, e, prejdem do angličtiny a chcel by som navrhnúť teda pána Briana Simpsona na pozíciu predsedu tohto výboru. Domnule Simpson, akceptați candidatura? Pán Simpson, ďakujete, ďakujem. A akceptujete túto kandidatúru? Chcem doplniť, že ste predložili aj vyhlásenie o finančných záujmu a keďže ste jediným kandidátom, navrhujem, aby sme zvolili pána Simpsona za predsedu aklamačne. îl voi invita pe domnul uh, președinte. Teraz by som poprosila predsedu výboru pre dopravu, aby sa ujal vedenia tohto výboru. your coffee.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 Agenda... Ďalším bodom našeho programu, kolegovia, je voľba podpredsedov výboru. Máme tu štyri takéto pozície. Pôjdeme v porade prvý podpredseda, pozícia prvého podpredsedu. Máme tu nomináciu na uh, túto pozíciu. Matias? Ďakujem. E, v prvom rade, pán predseda, by som však chcel vám poblahoželať za, k, k vašemu zvoleniu. Vieme, e, koľko námahy to, to e, si to vyžaduje, kým sa človek dostane na takúto pozíciu, ale šťastím je, že budeš mať možnosť tu byť na začiatku funkčného obdobia. Aj v minulosti si dokázal, že si človekom dialógu a to si želáme, dialog si želáme aj do budúcnosti. Takže v mene EPP eh, ti blahoželám a pri tejto príležitosti chcem eh, eh, navrhnúť pána Rikeho na pozíciu prvého podpredsedu tohto výboru za EPP. Have... Ďakujem. Myslím si, že nie sú tu ďalšie nominácie na pozíciu prvého podpredsedu. Takže poprosím ešte Ines. Chcem len e, poprosiť o vyjasnenie, či sa môže pod predsedom stať e, náhradník. Ja som si myslela doteraz, že to nie je možné. E, mám dojem, že sa kvôli pravidla rokovací poriadok zmenil len kvôli tomu. Uh, Ako mi tu vysvetľujú, uh, môže byť uh, nominovaný, ale skupina EPP ho bude musieť transformovať na stáleho člena v blízkej budúcnosti, pričom neviem, čo blízka budúcnosť znamená. Najúprimnejšou odpoveďou by bolo, že naozaj neviem. Matias, Mohol by si potvrdiť e, túto nomináciu? Veľmi v stručnosti by som chcel navrhnúť, aby sme dnes prijali túto kandidatúru a v rámci EPP by sme to vyjasnili e, definitívne do budúceho zasadnutia v septembri. V poriadku, ale prosím, potvrď ešte raz túto nomináciu oficiálne. Takže za, na prvého podpredsedu pán Rike. Pán Rike je teda navrhovaný a nie sú tu ďalšie nominácie. Pán e, Ríke, vidíme ho. Mohli by ste aklamačne potvrdiť e, jeho nomináciu.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 Nasleduje voľba e, druhého podpredsedu výboru, pán Bradburn. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel uh, uh, uh, poblahoželať vám. Viem, že sa na vás budeme môcť spolahnuť minimálne na skoré začiatky zasadnutí. Mene skupiny európskych konzervatívcov a reformistov nominujeme pána Petra Van Dalena na pozíciu druhého podpredsedu tohto výboru. Čiže nominácia pána Van Dalena, nikto iný. Môžeme ho aklamačne potvrdiť. Nasleduje voľba tretieho predsedu, pán Leichtfried opätovne. Ďakujem, pán predseda. Už som sa na túto úlohu, už som si na ňu privykol. Na pozíciu tretieho podpredsedu alebo podpredsedničky, ktorá sa už osvi, osvedčila, je pani Silvia Adriana Tikau. Pani Tika je teda nominovaná. Ďalšie nominácie tu nie sú. Môžeme ju teraz zvoliť za tretiu podpredsedničku aklamačne. Uh, štvrtá pozícia na podpredsedu. My by sme chceli navrhnúť kolegu Dietra Kocha. No Ďalšie nominácie nemáme, môžeme ho potvrdiť aklamačne, prosím. Okay, before I bring in Mr. Sturks, can I just... Predtým, než dám slovo pána, eh, pánovi Sturksovi, chcel by som pripomenúť, že eh, naše zasadnutie eh, je vysielané pomocou web streamingu, ako sa to začalo v roku 2008. Postupne sa e, toto vysielanie rozširuje na všetky zasadnutia výboru. Ja som to chcel povedať e, aj všetkým novým e, členom. Takže budú sa filmovať automaticky všetci rečníci, ako náhle si zapnú mikrofón. Všetky ustanovujúce schôdze výborov sa takýmto spôsobom vysielajú cez webstream. Ja som vás chcel o tom poinformovať takže je to vysielané naživo. A teda po aktivácii vášho mikrofónu automaticky e, sa e, zaznamenáva to, čo poviete a smeru na vás kamery. Takže to som chcel iba povedať. A teraz už pán Sterks. Ďakujem pekne, pán predseda. na našej politickej skupine eh, eh, liberálov. Nemáme žiadneho kandidátu pre podpredsedu vo výbore, ale chcel som sa prihlásiť, aby som vám a ostatným podpredsedom pogratuloval v mene našej politickej skupiny. Tešíme sa na našu spoluprácu, určite nebude problematická, aj keď niekedy sa naše názory rôznia. Predsa len si myslíme, že máme dobrého predsedu, ktorý v priebehu minulých rokov ukázal, že eh, je veľmi prístupný kompromisom a to bude prácu zjednodušovať.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 by som chcel za e, skupinu zelených e, vám, pán Simpson a všetkým podpredsedom e, pogratulovať k vášmu zvoleniu. Naučil som sa o voľbách, že náš výbor pre dopravu je výborom, okrem výboru pre životné prostredie, tým, ktorý robí najviac, ktorý pracuje na najväčšom počte legislatívnych návrhov, preto sme veľmi dôležití a preto nám želám veľa úspechov, pretože bez zmeny dopravnej politiky sa nám nepodarí urobiť nejaká zmena v oblasti oblasti klimatických zmien a boju proti ním. A keďže nám budúcnosť našich detí nie je ľahostajná, je potrebné, aby sme e, dosiahli úspech v tejto e, našej práci. Ďakujem, želám vám veľa úspechov. Ďakujem, e, Michael. Chcel by som povedať vám všetkým, ktorí ste sa vyjadrili, Chcel by som sa vám poďakovať za vaše milé slova a za vaše blahoželania. Ako som už povedal, na mojej vlastnej skupine je naozaj veľmi zložité. Ja som sem prišiel v 99. a patril som k tým najmladším. A teraz už e, e, patrím e, k tým, ktorí tu pôsobia najdlhšie. Ehm, pre mňa je privilegiom byť eh, predsedom eh, tohto výboru pre dopravu. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že celý môj život v Európskom parlamente som strávil v tomto výbore, pretože eh, toto je téma, ktoré som sa chcel venovať, pretože turizmus a dopravu považujem za naozaj veľmi dôležité. A chcel by som vás všetkých ubezpečiť ako predseda budem eh, taký otvorený a spravodlivý a férový, ako sa to len dá a budem sa snažiť hovoriť veľmi pekne po anglicky, krajšie, než teda som hovoril doteraz. A Ospravedlňte sa mi, ak eh, sem tam eh, eh, bude počuť môj dialekt pochádzajúci z Lancashire, na ktorý som veľmi hrdý. Mimochodom, ja som si istý, že náš výbor bude pokračovať vo svojich eh, tradíciách eh, kooperácie, eh, zmierovania a kompromisov. Všetko toto vlastne na ceste za nejakým vyšším cieľom, teda zabezpečiť efektívnejšiu, ekologickejšiu dopravu v Európskej únii. Takže teším sa na spoluprácu e, s vami e, v mojej novej role ako predseda tohto výboru. A tiež, e, teším sa aj teda v mene celého tohto personálu. A myslím si, že spoločne našu prácu urobíme úspešnou. Takže ďakujem vám za vašu podporu, ďakujem vám. Je to pre mňa veľká česť, tá dôvera, ktorú ste mi dnes prejavili. A teším sa na spoluprácu s vami v budúcnosti. So, has anybody any items of any other business they wish to raise? Sú nejaké ďalšie e, body, ktoré by ste chceli spomenúť? Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, desde luego, Brian. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela tebe, Brian, Mm, srdečne poďakovať. Zaslúžil si si e, tento post. A na záver by som chcela niečo e, navrhnúť, e, vrátiť sa vlastne ku kompromisu v tomto výbore ešte pred voľbami. Petra Hudson, mm, Petra Hudsona by sme chceli pozvať, ktorý vlastne vedie zložky, ktoré bojujú proti e, pirátom e, v oblasti somalského pobrežia. Čítala som v tlači, že je to naozaj veľmi horúca aktuálna téma a skutočne by bolo dobré, keby sme ho mohli pozvať e, k nám vtedy, keď budeme diskutovať o rozpočte a keď E, možno ešte komisia nebude mať e, prijaté všetky e, odporúčania a teraz zabezpečili by sme, že budú k dispozícii tie potrebné prostriedky. E, pokiaľ ide o tento návrh, e, budeme mať stretnutie koordinátorov a e, budeme sa zaoberať touto témou na stretnutí koordinátorov. Tam vyjadrím želanie, ktoré zaznelo počas minulého parlamentu, teda ešte v minulom legislatívnom období, že by sme radi tohto pána Hacna pozvali medzi nás, takže budeme sa snažiť to zaradiť na program. Sú ešte nejaké ďalšie body, ktoré by si chceli spomenúť? Ak nie, tak by som vám chcel pripomenúť, že budeme mať e, stručné, e, krátke stretnutie nášho výboru zajtra o 9.00 v e, JAN 4Q1 o 9.00 zajtra, teda opakujem, a po ňom sa bude konať stretnutie koordinátorov o 11.00 a bude sa konať teda v rovnakej miestnosti. Ak už teda e, nikto sa nechce ujať slova, tak e, by som chcel e, uzavrieť toto zasadnutie. Gratulujem samozrejme takisto k zvoleniu aj podpredsedom.